že konferencia prezidentov e, podľa rokovacieho poriadku rozhodla e, zmeniť e, plán zasadnutí a v Bruseli bude plenárne zasadnutie 26. januára a na programe budú vyhlásenia komisie a predstavenie novej komisie a tiež voľba novej komisie. Podľa programu budeme mať na programe teraz eh, návrh